Okay. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Milé kolegyne, obaja sme čakali, aj pani Kosta, aj ja, na e, zvyšných kolegov, ale nie, nie sú tu stále, takže mali by sme začať. Je 9 hodín 10, takže začíname. Vítam vás na našom spoločnom zasadnutí. Som rád, že môžem predsedať tomuto poslednému spoločnému zasadnutiu nášho výboru a výboru KULT spolu s pani Kosta. Vítam kolegov z výboru KULT aj ITRE. Predtým, než budeme hlasovať, e, príjmeme program rokovania. Ak nikto nemá pripomienky, môžeme považovať spoločnú dnešnú agendu za schválenú. Čiže je to na naše dnešné jednohodinové spoločné zasadnutie dvoch výborov. Nie sú žiadne pripomienky. Mám ešte krátke oznámenia. Pripomínam, že toto zasadnutie je prenášané naživo na internete. A máme takmer všetky jazyky k dispozícii, okrem štyroch malčtina, slovinčina, chorváčtina a irčina. A teraz pristúpime k dôležitému bodu a to je hlasovanie. Pani Kosta bude viesť hlasovanie od začiatku po pozmeňovací návrh 2008 a ja preberiem pri kompromisnom návrhu 21. Budeme sa snažiť, aby hlasovanie prebehlo čo najrychlejšie a bez zádrheľov. Takže žiadne pripomienky na začiatok. Pani Kosta, máte slovo. Ďakujem, pani Buzek. Som veľmi rada, že môžem predsedať tomuto spoločnému zmiešanému výboru, poslednému, aby sme pri, prijali veľmi dôležitú správu o koherentnej politike EÚ pre kultúrny a kreatívny priemysel. Vítam všetkých kolegov z Kult aj ITRE, najmä dvoch spoluspravodajcov, pána Ehlera a pána Morgana. Veľmi dobre spolupracovali na správe. Začneme hneď s hlasovaním. Dúfam, že ste si všetci priniesli elektronické hlasovacie karty. Teraz bude testovacie hlasovanie. Otváram skúšobné hlasovanie. Končím hlasovanie. Dobre, výborne. Môžeme začať. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 100, 113, pozmeňovací návrh 113 na ďalšej strane. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. 127 pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava, zamieta sa. Kompromis 3. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 142 pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Je to schválené. 143, kto je za? Proti, zdržali sa? Schválené. Kompromis 5 za. Proti, zdržali sa? Schválené. 165 pozmenovací návrh na ďalšej strane. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 166 eh, v dvoch častiach na žiadosť EPP a SAD. Prvá časť kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Tretia časť. Za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz prejdeme na 168. pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Kompromis 6 za. Proti? Zdržali sa, je to schválené. Teraz kompromis 12. Za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 239. Áno. Nie, prepačte. Prepačte, preskočila som stranu. Takže 239 Mlinár za. Proti zdržali sa schválené. 190 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 192 po dvoch, v dvoch častiach na žiadosť EKR. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. 194 pozmeňovací návrh, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 195 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 218 pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 219 za, proti, zdržali sa, schválené. 221 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 232 za, proti, zdržali sa, schválené. 233 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 234 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 14a kompromis za, proti, zdržali sa, schválené. 243 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 247 za, proti, zdržali sa, schválené. 248 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 16, kompromis 16, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 18, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 19, za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, <coughs> schválené. 279 pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa, schválené. 280 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz odovzdám slovo pánovi Buzekovi. Ďakujem, pani predsednička. Silvia, ďakujem. Teraz pokračujeme. Kompromis 21 za, <clears throat> proti, zdržali sa, schválené. 219, 290 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, za, schválené. 297 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 306 za, proti, zdržali sa, schválené. 307 za, proti, zdržali sa, schválené, 308 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 24 za, proti, zdržali sa, schválené, 317 za, proti, zdržali sa, to si overíme, treba to z času na čas overiť, 317. I close the vote. Končím hlasovanie. Tristo osemnásť za, proti, e, zamieta sa. 320 za, proti, zdržali sa. To si opäť overíme elektronicky, toto nebolo jasné. 320. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 17 za. Proti. Zdržali sa. E, schváľuje sa. 323 za. Proti. E, zamieta sa. Ústny pozmeňovací návrh 1 a pozmeňovací návrh 324. Poznáte asi tento ústny pozmeňovací návrh, máte k nemu výhrady? Nie, takže kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 325 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa schválené. 342 e, za, proti, zdržali sa e, schválené. 343 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa schválené. 347, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 348 za, proti, zdržali sa, schválené. 351 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 352 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 349 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 350 za, proti, zdržali sa, schválené. 353 za, proti, zdržali sa, schválené. 354 za, proti, zdržali sa, schválené. 355 za, proti, zamieta sa. 359 za, proti, zdržali sa, schválené. 360 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 29 za, Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 31 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 371 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 372 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 374 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 378 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 32 za proti, zdržali sa, schválené. 386 a 387 spolu, identické za, proti, zdržali sa, zamieta sa 388 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 388 v elektronickom hlasovaní.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 proti, zdržali sa, zamieta sa 10 za, proti, zdržali sa, zamiet, e, schválené 11 e, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 33 za, <clears throat> proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 32 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 33 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 34 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa, schválené. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. Ústny pozmeňovací návrh 421. E, Nikto nemá e, výhrady. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 42, 43. Spoločne. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa? 44 za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa? 45 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 46 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 36 za, proti, zdržali sa, schválené. 56 za, proti, zdržali sa, schválené. 57 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 37 za. Proti. Zdržali sa schválené. 59 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 61 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 63 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 38 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 30, 64 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 65 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 67 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 69 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 66 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 70 za, proti, zdržali sa, schválené, 71 za, proti, zdržali sa, schválené, 73 za, proti, zdržali sa, schválené, 74 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 75 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 77 za, proti, zdržali sa, schválené, 78 za, proti, zdržali sa, schválené, kompromis 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 87 za, <clears throat> proti, zamietnuté 88 za, proti, zdržali sa, schválené. 89 za, proti, zdržali sa, schválené. 90 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 92 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 91 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 93 za, proti, zdržali sa zami- e, schválené, 96 za, proti, zdržali sa zamieta sa, 95 za, proti, zdržali sa zamieta sa, 97 za, proti, zdržali sa schválené, 94 za, proti, zdržali sa zamieta sa, 98 za, <clears throat> proti. Toto si overíme. aby sme trochu osviežili hlasovanie 98. Končím elektronické hlasovanie. Je to zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 100 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 100 proti, eh, schválené, 102 za, proti, zdržali sa, zamieta sa E, zamietnuté 103 za, proti, zdržali sa, schválené 50, 104 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 40 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz záverečné hlasovanie o návrhu celej správy. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. And I close Končím hlasovanie. Vynikajúci výsledok. Gratulujem obom spolu spravodajcom. Odviedli ste veľkú prácu. Nie je to jednoduché a keď sa pracuje takto s dvoma výbormi. Takže ďakujem všetkým spravodajcom, spoluspravodajcom, tieňovým spravodajcom aj po všetkým politickým skupinám. My sme teraz vytvorili niečo ako klastre v Európskom parlamente, pretože Európska komisia pracuje na základe klastrov. Podpredseda e, to vysvetľoval, že vytvorili e, pracovné klastre v Európskej komisii, takže my sme potrebovali to isté skopírovať v Európskom parlamente a som veľmi spokojný, že práca medzi našimi dvoma výbormi bola úspošná a že to bola dobrá výmena názorov. Obaja, obaja spolupra- spoluspravodajcovia boli veľmi statoční. Máme teraz dobrý výsledok. Ďakujem. Um, ďakujem e, pani bolo to pre mňa tiež potešením, pán Buzek. Chcem sa poďakovať členom obidvoch výborov za ich spoločné úsilie. Chcem poblahoželať E, spravodajcom, tieňovým spravodajcom aj obidvom sekretariátom za ich podporu politickým skupinám, za prijatie návrhu správy. Viem si predstaviť, že by možno chceli k tomu bodu povedať ja spravodajcovia, teda po tomto hlasovaní. Nech sa páči, pán Eller. Prosím, utište sa, vážené dámy a páni. Chcem poukázať na to, že vzhľadom na skutočnosť, že poprvýkrát spolupracovali tieto dva výbory, no mysleli sme si, že to bude ďaleko kontroverznejšie a komplikovanejšie. Myslím, že sme perfektne spolupracovali. Bolo to niečo mimoriadne No, možno to nie je posledný krát, teda táto naša spolupráca vzhľadom na skutočnosť, že teda pracujeme na niečom, čo e, závisí od e, spoločných spoločností cez e, automobilový priemysel, chemický priemysel, tak možno pozorujeme, že to je začiatok nového priemyselného odvetvia, ktorý prekročí rámec hospodárskych aspektov. Je to súčasť našej kultúry. A možno to bude tak, že poprvýkrát je to e, správa, ktorá bola súčasťou e, prejavu Európskej komisie, teda predstaviteľov Európskej komisie. Ja viem, že my obidvaja sme členmi Európskej, Európskeho parlamentu a my správu z vlastnej iniciatívy považujeme o, teda o, s takým predmetom, ako sa hovorí o právnych predpisov. V priebehu diskusie budeme môcť dávať finančných prostriedkov do FC No bolo nám to jasné prv, ako sa začalo hlasovať na najvyššej úrovni v komisii. Takže táto spoločná správa bude mať iste veľký dopad. Chcem sa poďakovať pánovi Morganovu, pánovi, teda ďalej sekretariatu, takisto e, mojej kancelárii Nine Ferrucci a takisto e, chcem poukázať na to, že sa nám podarilo zrúčiť tieto dva výbory, pokiaľ ide o naše kompromisné návrhy. Čiže bola to veľmi cenná spolupráca, tá spolupráca týchto oboch výborov. Áno, chcem sa tiež poďakovať pánovi Ellerovi, všetkým tieňovým spravodajcom, a chcem sa poďakovať tiež za to, že takú, takú veľký význam pripisovali tejto správe z vlastnej iniciatívy. Je to dôležité na politickej úrovni. No pokiaľ ide o záverečné hlasovanie, to tiež taká komplikovaná záležitosť. Tu sa totiž vysiela isté posolstvo, že teda Európska únia musí byť vybavená vlastnou politikou pre kreatívne hospodárstvo, že to musí byť dlhodobo koncipovaná politika. Máme tu aj niekoľko lehôd, pokiaľ ide o rozpočet, hospodárske podmienky, takisto sú isté údaje, ktoré E, nie sú až tak e, vzdialené, či netýkajúce sa budúcnosti. Máme spoločné záväzky na tejto ceste, na ktorú sme sa pustili. Ďalej si myslím, že táto téma je spojená s istou perspektívou, ide o rast, tým môže dôjsť aj k novej industrializácii v istých častiach Európy, čo je tiež veľmi dôležitá súčasť práce, ďalej okolnosť, že Európsky parlament ako taký, ako celok, môže podporiť ten veľký význam zamestnanosti hlavne mladých ľudí totiž zamestnanosť mladých ľudí, odborná príprava, vysoko kvalifikované možnosti vzdelávania. No to je všetko perspektíva do budúcnosti. No a tým rešpektujeme aj realitu, spravíme všetko v prospech toho, aby sme napredovali. V Európskom parlamente sme už počúvali, že Treba podporovať malé a stredné podniky. Na toho sme sa chopili práve nám išlo podporu mikropodnikov, teda tých najmenších podnikov, aby mali prístup k financiám. Je to ďalšia dôležitá téma, ktorá musí nabrať ešte konkrétne kontúry, ale o tom budem musieť ešte hovoriť aj s ďalšími výbormi. No, možno by som mohla ešte niečo povedať záverom. V skutku sme pracovali veľmi intenzívne. Ďakujem pánovi predsedovi Buzekovi. Nebolo to vždy jednoduché v Európskom parlamente zvyknutí na to, že výbory pracujú same izolovane, takže je veľmi dobré, že sa tu zrealizoval tento typ spolupráce. Chcem sa poďakovať e, za to, že e, spravodajcovia túto okolnosť rešpektovali. Išlo tu napríklad o práva e, duševného vlastní, duchovného vlastníctva a ďalej ostatné sektory, kde sa vytvárajú tieto kultúrne statky. A tu sa odzrkadlili tieto zvláštnosti. No to už m, mm, povedali spravodajcovia, čiže treba to veľmi zdôrazniť. No a teraz tvárov v tvár Európskej komisii treba povedať, že bola vypracovaná správa, ale zatiaľ sa to nezohľadnilo v kultúrnej politike. Takže hovorilo sa to o atribútoch, ktoré Európska únia v oblastiach kultúrneho dedictva, kultúrneho hospodárstva, kreatívneho hospodárstva. No a v tejto súvislosti by sa dala hovoriť aj o problematike sociálneho hospodárstva, takže tu sme zažili istú expanziu, zaznamenali sme rast, ako aj možnosti veľmi eh, teda vzdelávania na vysokej úrovni. Isté máme aj kultúrne dedictvo v našich regiónoch a regióny sú prepojené. A tieto kultúrne podniky majú možnosť ďalej sa rozvíjať. Doteraz sme nedostali žiadne pozitívne odpovede zo strany komisie, pokiaľ ide o podporu tohto sektora, teda pokiaľ ide o tú súvislosť s FC. K tomu treba privodiť komisiu, takže to bude našou spoločnou, našim spoločným záväzkom. Musíme dbať e, o to, aby duševné vlastníctvo e, sa považovalo e, za niečo, čo bude atribútom konkurencie schopnosti. Takže tento sektor treba podporovať. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, sekretariatu a politickej skupine kolegovia z výboru Kult by mali opustiť e, túto sálu, pretože tu